Kyrios Proedros. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Dámy a páni, vážení kolegovia, zasadnutie začína. Prvým bodom na programe je otázka na ústne zodpovedanie.